zmysle článku 135 rokovacieho poriadku. Začneme. Kambočské návrhy zákonov o mimovládnych organizáciách a odborových zväzoch. Dávam slovo autorom. uznesenia. Ako prvý pán Maragal. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. S kolegom Obiol som eh, obajujeme toto uznesenie a robíme to pretože zdieľame názory e, s celou skupinou autorov a s určitou obavou. Ide o isté opakovanie alebo vyjadrenie znepokojenia, ktoré poukazujú na udalosti, ktorým sme sa už venovali v parlamente asi pred rokom a pol v prípade Kambodže v januári 2014. Zdá sa, že je tu neprekonateľné protiročenie medzi rozvojom situácie v tejto krajine a rešpektovaním ľudských práv v tejto krajine, pracovných podmienok a tak ďalej. Ide o trojakú legislatívnu iniciatívu gambočskej vlády, ktorá vôbec nerešpektuje naše minimálne koncepty toho, čo by mal byť participatívny sociálny dialog a postihuje to mimovládne organizácie, odborové zväzy, ktorí by mali byť protagonistami tých základných práv. Zároveň krajine sa opakujú klasické problémy a udalosti e, vyhosťovanie malých a vysídlovanie malých farmárov z ich pozemkov, vyvlastňovanie, aby sa tieto pozemky potom zmenili na koncesie a postúpili veľkým priemyselným firmám. alebo sa e, rozširuje počet takých malých manufaktúr, kde sa ale pracuje za mizerných pracovných podmienok. Súvisí to aj s našim spotrebným životom, našimi zvykmi, našim dopytom. A pracovníci v takýchto textilných manufaktúrách v týchto krajinách potom e, zabezpečujú ten náš dopyt. Otázka je, Eh, či v rámci iniciatívy všetko okrem zbraní, či by sme nemali dodať aj ďalšie slova. Áno, všetko bez eh, zbraní, ale tiež nič bez práv. Mm, to by, mala byť, to by mal byť ten dodatok. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz pán Ignácio Korao. Ďakujem, pán predsedajúci musíme vychádzať z určitého predpokladu, keď hovoríme o Kambodži. A keď my sme hlavní e, e, tí, ktorí financujú projekty v Kambodže, veľmi často sme využili NGOčky v Kambodže, aby sa rozvíjali tieto rozvojové modely. Takže je jasné, ide o veľký problém, ak sa schváli tento zákon, ktorý obmedzí obrovským spôsobom odborové slobody, slobody organizovania, zhromažďovania a tak ďalej, tak e, to bude postihovať aj tento projekt, ktorý prinášal rozvoj v Kambodže. Preto potrebujeme dosiahnuť, aby sa tieto zákony neschválili. Znamenalo by to krok vzad v tejto krajine. Treba pokračovať v dialógu s tými partnermi, ktorí môžu priniesť Kambodži lepšiu budúcnosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Korral. Ďalším autorom uznesenia pán Tomáš May, Dennis Maker. Ja wil eh, de regeringspartij door middel van een controle. Ďakujem. V Kambodži vládne politické strany chcú aplikovať kontroverzný zákon, ktorý ohrozuje slobodu prejavu a zhromažďovania v 70. roku všetky NGOčky a odborové zväzy sa musia registrovať, musia robiť pravidelné informácie a správy o, svoje aktivity, o svojich aktivitách. A často sa im vyčíta, že sú manipulované a instrumentalizované zahraničnými mocnosťami sú potrebné zákony, je potrebné mať legislatívny rámec pre viacej ako 5000 NGOček, ale všetko toto sa robí potajomky a chcú to e, rýchlo presadiť v parlamente. Občianská spoločnosť sa mobilizuje, stovky občanov e, sa prejavilo cez internet a preto vyzývame vládu, aby zrevidovala tieto návrhy e, zákonov, aby ich e, konzultovala s občianskou spoločnosťou. Ďalší, pán Lenars. Yes, thank you very much. Uh, Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem aj pani komisárke Malmstromovej za to, že tu dnes zostala s nami po obede. Veľmi si to vážim som veľmi rád, že máme takú jednotnú pozíciu v Európskom parlamente a silnú pozíciu, ktorá jasne hovorí, že kde prekvitá občianská spoločnosť, prekvitá aj demokracia, kde môžu fungovať e, odborové zväzy, tak prekvitá demokracia tiež. Takže máme dve e, kľúčové, dva kľúčové signály pre vládu v Kambodži. Stiahnite zákon o mimovládnych organizáciách a stiahnite zákon o odborových zväzoch a treba zaistiť, aby legislatíva v budúcnosti v tejto oblasti dodržiavala základné hodnoty a bola príjmaná len v inkluzívnom procese. Tam patrí dialog s aktérmi, s mimovládnymi eh, organizáciami a s občianskou spoločnosťou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani poslankyňa López Bermecho. Ďakujem, pán predsedajúci. Európsky parlament, ten istý, ktorý vyžaduje od komisie podpis agresívnych obchodných dohôd s rozvojovými krajinami a uľahčuje vstup veľkých nadnárodných spoločností do ich hospodárstiev, tak zrazu sa prekvapuje z tragických dôsledkov a to spôsobuje vylúčovanie a vysídlovanie farmárov z ich pozemkov a tiež zneužívanie pracovníkov e, na ich pracovných miestach. Vyzývame kambočskú vládu, aby zabezpečila rešpektovanie medzinárodných pravidel Medzinárodnej organizácie práce aj v odborových organizácií, aby mm, zastavila s zaberaním pozemkov veľkými firmami, ale zodpovednosť Európy ide ďalej, než sú tieto zásadné princípy. Európa musí konať, aby plné uznanie pracovných práv a právo na zem boli e, v asociačných dohodách a dohodách o spolupráci, hlavne v menej rozvinutých krajinách. Len takto prestaneme spolupracovať na zneužívaní pracujúcich v týchto krajinách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani poslankyňa Marie Tescháke na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Všetkých nás znepokojuje, že hm, dôležitá úloha, ktorú zohráva občianská spoločnosť v Kambodži, a je tam registrovaných približne 5000 MVOčiek, hm, sa potlača hm, novým zákonom a je to proti nielen kambodskej ústave, ale aj proti medzinárodným legislatívnym právnym záväzkom, ktorými sa, ku ktorým sa vláda zaviazala. Našim záväzkom dodržiavať ľudské práva, a kvôli tomu Európska únia v rokoch 2014 až 2020 investuje 410 miliónov eur. Vyzývame kambočské orgány nielen, aby dodržiavali ľudské práva, ale aby ocenili dôležitú hodnotu, slobod, ktoré prináša občianská sloboda a to neoddeliteľná súčasť udržateľného rastu a rozvoja a vyzývame kambočskú vládu, aby e, takto konala a rešpektovala slobody a práva e, na združovanie občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne. Slovo stáva pán poslanec Weidenholzer. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Kambodža je jedna z najťažšie skúšaných krajín sveta. Zločiny režimu Popota si vyžiadali až 3 milióny obetí. A ešte stále eh, vysia ako tieň na touto krajinou. A bola to náročná cesta z tohto obdobia k demokracii, obytu a osobný slobod. Podarilo sa to v posledných rokoch iba. No a občianská spoločnosť získava čoraz vyššiu Eh, vyššiu hodnotu v tejto krajine. No a režim Husena eh, je tým otrasený. A preto je polutované nehodné, že práve teraz sa systematicky obmedzuje priestor pre MVOčky a odbory. Je to jav, ktorý poznáme aj z iných rýchlo sa rozvíjajúcich eh, hospodárskych oblastí. Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie, aby sme zabránili tolo, tomu, aby demokratický proces v Kambodži nebol prerušený už na samom začiatku. Ďakujem pekne. A v mene skupiny SAD dostáva slovo pán poslanec Mark Tarabela na jednu minútu. Ďakujem. Pani komisárka, kolegovia, 30. júna stovky bojovníkov a odborárov boli v hlavnom meste Kambadže, aby prijavili nové požiadavky a prijavili protesty proti novým kambočským návrhom zákonov. Pridávame sa k týmto protestom a ja by som sa vyjadril k tomuto zákonu, ktorý ide absolútne proti slobode prejavu. Pred deviatimi rokmi v Európskom parlamente ja som bol na čele kambožskej delegácie, aby sme overili proces v tejto krajine, ako sa tam rešpektujú ľudské práva. My sme prví donory a Kambodža e, má naozaj záujem uchovať vzťahy s nami, pretože dávame financie predovšetkým na ich rozvojovú pomoc. Možno by bolo zaujímavé vyslať misiu, aby sme overili, či v tejto krajine sa ide správnou cestou alebo nie aby sa veci vyvíjali správnym smerom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz ideme do Catch the Eye. A z každej politickej skupiny dostane slovo jedna osoba. Ako prvý pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Teším sa tejto rozprave. Ako bývalý minister spravodlivosti v Českej republike som bol zodpovedný za prípravu nového občianského zákonníka, kde sa opranie. Je mi jasné, že toto je jedno z kľúčových práv každého e, demokratického právneho štátu. Keby sme, a mali by sme trvať na tom, aby Kambodža prijala taký zákon, ktorý bude splňať európske parametre, aby každý spolok či občianske združanie alebo NGOčky aby mohli splniť tie zákonné podmienky, aby mohli e, vzniknúť len obyčajnou registráciou a aby štát nebránil vzniku takýchto organizácií. Je veľmi dobré, že to tu takto otvorene hovoríme a že to spájame s finančnou pomocou, ktorú poskytujeme Kambodži. Som presvedčený, že ak Kambodža svoju legislatívu nezmení, tak by to malo, byť, malo mať dopad na finančnú podporu tejto krajine. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Frunzulica. Prosím. Bardzo dziękuję, pani prezident. No, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel vyjadriť svoj strach a obavy z návrhu zákonov, ktoré prijala vláda v Kambodži, ktoré obmodzí slobodu zhromažďovania, prejavu, združovania a bude porušovať ústavu, a značne zmenší priestor pre občianskú spoločnosť v Kambodži. No, bude to mať závažné dopady na mimovládne organizácie a ich spoluprácu s inými e, mimovládnymi organizáciami v EÚ aj na spoluprácu s EÚ v rámci programov rozvoja EÚ. Ja som presvedčený o tom, že keď MVOčky prispeli významným dielom k obnove rekonštrukcie rekonštrukcii za ostatných 30 rokov v Kambodži a keďže EÚ je najväčším partnerom v oblasti rozvojovej pomoci na základe rešpektovania základných ľudských práv a demokracií potrebujeme podporiť vládu a vyzvať vládu, aby stiahla tento zákon. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Ivan Jakovčič. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Potom, čím Kambodža prešla po vojnách a tragédiách, ktoré ju postihli, sme očakávali, že táto krajina dosiahne pokrok, avšak Kambodža ide dozadu. Zaberanie pôdy, obmedzovanie práv, odborových zväzov a všetko, čo sa robí proti e, občianskej spoločnosti, ukazuje, že Kambodža ide opačným smerom. Skúsenosti ukazujú, že táto krajina vie spolupracovať s EÚ a Európska únia však musí stanoviť si jasné princípy a musíme vyžadovať, aby dodržiavala legislatíva, aby sa dodržiavali základné práva, ktoré my veríme a musia dodržiavať základné slobody. Ďakujem pekne. A pán Fabio Massimo Castaldo, nech sa páči. Nachádzame sa z oči v oči trojakému atentátu porušovanie základných ľudských práv medzinárodných organizácií aj odborových organizácií Predseda vlády Kambodže e, sa stáva stále viacej autoritatívnym a tento návrh zákona je toho jasným dôkazom. Rovnako ako zákon o cyberzločinnosti, aj to mm, postihne slobodu prejavu na nete. My sa môžeme naučiť veľa od Kambodže aj od nás akú chceme mať koherentnú obchodnú politiku, aby naše nadnárodné spoločnosti nešli zaberať kambočskú e, zem. Pokiaľ ide o občianské a politické práva, práva zhromažďovania a sloboda prejavu nie sú rokovateľné, preto žiadame od komisie, aby jasne konala, aby vyzvala kambočskú vládu, aby okamžite stiahla tieto zákony. Ďakujem za pozornosť. Čenervole. Ďakujeme pekne, pán Kastaldo. A slovo dostáva pani poslankyňa Kristýna Morvaj. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja by som nechcela nikoho provokovať. Ja sa to pýtam skutočne úprimne a dúfam, že Máte sluchadla, pani komisárka, pretože ja rada by som vám položila jednu otázku. Počúvate ma, áno? Takže počuli ste o prípade Judith Sima. Ona je, alebo bola odborárkou v Maďarsku, veľmi populárnou, a práve bola odsúdená na 3 roky väzenia kvôli svojim aktivitám, za veľmi podozrivých podmienok. Bola predsedničkou odborového zväzu polície a celá krajina spoznala v roku 2006, keď eh, polícia brutálne zasiahla proti demonstrantom v uliciach Budapešti. A bola to práve ona, ktorá vyzvala kolegov, aby neposluchli rozkazy, ktoré dostali. A je smiešne, že v demokracii sa takýto prípad môže stať. Ďakujem pekne a teraz mene Európskej komisie dostáva slovo komisárka Cecília Malmström. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dámy a páni, myslím, že hovoríme o Kambodži, takže k maďarskej problematike sa môžeme dostať neskôr. Ako mnohí z vás poukázali, tak Kambodža skutočne má veľmi živú občianskú spoločnosť a mnohé MVOčky a združenia sú aktívne. A vláda hovorí, že je potrebný zákon, aby, aby sektor bol jednoducho a transparentne regulovaný. Európska únia to sleduje veľmi detailne, odkedy sa poprvýkrát pred mnohými rokmi objavila myšlienka zavedenia zákona. Je to otázka, ktorá sa objavuje na formálnych a neformálnych zasadnutiach. Naša delegácia a naši veľvyslanec sú veľmi aktívni, majú kontakty na rôznych úrovniach, a, aby sa zaistilo, že všetko bude jasné. A my sme jasne povedali, že legislatíva, ktorú plánujú, musí umožniť a nie obmedzovať slobodu združovania a prejavu v Kambodži. My sme upozornili, že demokratický proces musí byť transparentný a musí obsahovať konzultácie so všetkými relevantnými aktérmi. Kultúra dialógu je základom akejkoľvek demokracie, dialóg s opozíciou, občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom. A len pomocou tohto dialógu vláda môže zohľadniť potreby a obavy tých, ktorí podliehajú takýmto zákonom. No a inkluzívny proces dokáže alebo umožní vládu, aby prijala zákony, ktoré sú v záujme všetkých. Národné zhromaždenie zohráva veľmi dôležitú úlohu. Vítame rozhodnutie Národného zhromaždenia o konzultáciách, o návrhu zákona a niektoré už aj začali a dúfame, že výsledky budú zohľadnené v znení zákona. Samozrejme je rovnako dôležité, ako keďže máte priame kontakty s členmi Kambočského národného zhromaždenia, to dôležité na posilnenie kapacity kontrolovať a schvalovať zákony v spolupráci s občianskou spoločnosťou v duchu dialógu. My budeme naďalej monitorovať situáciu a rozvoj, pretože v časoch, keď občianská spoločnosť a odbory často čelia prekážka mnohých oblastiach, má Kambodža príležitosť a preukáže, že skutočne chce posilniť demokraciu v krajine. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne, pani komisárka. A návrh uznesenia sme teda dostali, obdržali. GUE, ECR, EKR, EPP podali spoločný návrh uznesenia a a teda aj za Alde. A